sa včerajšej schôdze a je schválené dokumenty sú k dispozícii. Od rady som obdržal prvé stanovisko o prvom čítaní e, z hľadiska e, regulácie normalizácie železničných projektov, e, taktiež čo sa týka otvorenia